Good afternoon, colleagues, and we begin. Dobre popoludne prajem kolegovia. Začíname bodom 20 na programe. Je to prezentácia komisie. Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o vzachovaní a posilnení šengenského systému. Sú to tri iniciatívy, ktoré prijala komisia v septembri. Je to oznámenie, odporúčanie a dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach odporúčanie komisie z 27. septembra 2017 o vykonávaní ustanovení kódexu šengenských hraníc týkajúcich sa dočasného opätovného zavedenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach v šengenskom priestore a oznámenie komisie Európskemu parlamentu a Rade o zachovaní a posilnení šengenského systému. Tento novoprijatý balíček e, nám bude predstavený a potom bude zastupca komisie, pán De Gois, odpovedať na otázky poslancov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, môj komisár včela, včera si všimol, že v bode 9 o migrácii ehm, pán Dimitris Avramopoulos stručne predstavil šengenský balík, pričom upriamil pozornosť na hlavné závery týchto oznamení. Potreba uplatniť opatrenia na šengenských hraniciach o dočasnom opätovnom zavedení hraničných kontrol a popísal zo pár kľúčových prvkov tohto návrhu. Samozrejme, budem nadvezovať na to, čo predstavil pán komisár. Kým sa sústredí na legislatívny výklad, dovolte mi stručne sa vrátiť k vývoju klauzuly e, o zabezpečení šengenského priestoru o dočasnom opätovnom zavedení hraničných kontrol na vnútorných hraniciach v šengenskom priestore. Pretože by, by som tým mohol demonstrovať, že tento návrh je ďalším logickým krokom vo vývoji šengenského priestoru vo všeobecnosti vo vzťahu k novým výzvam, ktorým čelil Schengen za ostatné dva roky. Vrátim sa k dohovoru o Schengene z roku 1990, kde v článku 2 sa poprvý, 2 sa poprvý raz predstavila klauzula o zabezpečení, ktorá znie, citujem, potom, čo sme e, odmietli vnútorné kontroly na hraniciach, národná bezpečnosť si vyžaduje, aby strany dohovoru po konzultovaní s ďalšími stranami dohovoru rozhodli, aký bude, aké bude obmedzené obdobie, po ktoré bude vhodné zaviesť opäť národné kontroly na hraniciach vo vnútornom priestore a či môže byť takéto opatrenie predlžené. Koniec citátu. Takže ide tu len o dočasné opätovné zavedenie hraničných kontrol už v roku 1990 v tomto dokumente, ale neuviedlo sa, aké môže byť maximálne obdobie zavedenia takýchto kontrol. Mohlo by to vyplývať z akýchsi konzultácií, ale nedefinovalo sa to presnejšie. Potom Schengen fungoval 12 rokov bez toho, že by sa táto klauzula, bezpečnostná klauzula musela aktivovať. Väčšina členských štátov ju využili iba na niekoľko dní alebo týždňov a potom skončilo takéto obdobie. Iba jediný členský štát aplikoval opätovné zavedenie hraničných kontrol na niekoľko mesiacov, bolo to Francúzsko, a to z dôvodov, ktoré súviseli s eh, holandskou politikou, tzv. typu soft track. Ide tu o internú kontrolu na hraniciach s Belgickom a Luxemburskom, ale nikdy to neviedlo ku kritike, ale členské štáty teraz začínajú zavádzať opätovné kontroly na hraniciach od roku 2006 sa šengenský priestor etabloval a kódex, šengenský kódex zahrnul do seba aky na externých a interných hraniciach. V zásade bola klauzula o zabezpečení e, zachovaná, bez toho, že by bolo treba oznamovať takéto rozhodnutie ostatným členským štátom alebo komisie, ale podľa inštitucionálneho rámca, podľa ktorého e, Schengen fungoval zaintegrovaný do EÚ. Opäť išlo o dočasné opätovné zavedenie hraničných kontrol, iba toto bolo možné, bez toho, že by sa špecifikovalo maximálne obdobie, po ktoré toto opatrenie by platilo. A potom v roku 2013 členské štáty, pardon, poslanci, ktorí boli vtedy v Libe, riešiac verejnú správu šengenského priestoru a mechanizmus vyhodnocovania fungovania šengenského priestoru, modifikovali pohraničný kódex práve s ohľadom na bezpečnostnú klauzulu. Mm, niekoľko nových procedurálnych postupov alebo ich prvkov bolo zavedených v tomto období a vtedy poprvýkrát sa zaviedol časový limit. Je to maximálne 6 mesiacov, po ktoré môže platiť dočasné opätovné zavedenie hraničných kontrol. Prečo práve 6 mesiacov? Mohli by to byť 3, mohlo to byť 9, 12 mesiacov, ale dohodli sme sa na 6, pretože to umožňuje zahrnúť všetky prípady, v ktorých sa toto opatrenie zaviedlo dovtedy. Takže nebolo, nebola žiadna absolútna pravda, žiadny nejaký dôvod zásadný, pre, ktorá, pre ktorý bolo vybrané obdobie 6 mesiacov do Schengenského hraničného kódexu. Bola tu aj možnosť predlžiť tieto kontroly na interných hraniciach až do dvoch rokov v špecifickom prípade, kedy by sa konalo podľa článku 29. To by bol špecifický prípad. A teraz komisia e, mnohé navrhuje zmeniť v klauzule o zabezpečení šengenského priestoru. Konkrétne sa snaží o dlhší časový interval, po ktorý by mohli dočasné opätovné hraničné kontroly byť zavedené. Týmto návrhom komisia mieni vytvoriť e, pružnejší a zabezpečenejší šengenský priestor, než sme mali za ostatné roky. A problémy so správnym riadením externej hranice Európskej únie a následnými sekundárnymi presunmi neregulárnych migrantov a prihliadnúť na teroristické hrozby, e, rozhodlo sa takto, pretože toto sú dlhotrvajúce problémy a tých pôvodných 6 mesiacov sa ukázalo byť nedostatočných ako maximálna doba dočasného opätovného zavedenia hraničných kontrol. Čo sa týka druhotných presunov, konštatovala sa neefektívnosť ochrany vonkajšej hranice EÚ a preto sa aktivoval článok 29 s následným odporúčaním Rade, aby členské štáty postupovali podľa podmienok a postupov v rozsahu pôsobnosti tohto článku. Komisia teraz opäť navrhuje adaptovať súčasné opatrenia tak, aby bol šengenský priestor silnejší. Berieme do úvahy nielen nové výzvy pre členské štáty, ale berieme do úvahy aj námietky, ktoré vzniesli niektoré členské štáty, pretože e, utrpeli dôsledkami opätovného zavedenia hraničných kontrol v susediacich štátoch EÚ. To je čosi, čo sa pokúšame v našom návrhu zaviesť, nájsť ten, tú správnu rovnováhu medzi závažnými hrozbami e, internej bezpečnosti EÚ a maximálnej efektívnosti ochrany vonkajšej hranice EÚ. Takáto rovnováha by mala priniesť zabezpečenie toho, že je možné voľný pohyb v maximálnej možnej miere a ostatné členské štáty sú zapojené od včasných fáz tohto postupu do tohto opatrenia. Máme tu teda prvé navrhnutie predlženia zo 6 mesiacov na 1 rok pričom dočasné opätovné zavedenie hraníc bude maximálne na jeden rok. To je vyvážené niekoľkými zárukami, niekoľkými, niekoľkými poistkami. Napríklad prvky, ktoré by mali byť e, oznamovacia alebo oznamovacia povinnosť bola posilnená podľa návrhu komisie predtým, než sa oznámi o tom, že sa dočasne opätovne zaviedli hraničné kontroly na vnútorných hraniciach v šengenskom priestore, mali by byť konzultácie so susediacimi krajinami a dohody o spolupráci a prípadne ďalších opatrenia, ktoré by sa dali vykonať pred zavedením týchto kontrol. Komisia by chcela požiadať aj o ďalšie informácie v tomto oznámení týkajúce sa spolupráce s ostatnými členskými štátmi EÚ. Hlavná novinka je aj v posúdení rizika, ktoré sa vyžaduje a ktoré by malo preukázať dĺžku ohrozenia, ktoré sa očakáva, jasné definovanie sankcií na interných hraniciach, ktoré boli zavedené kvôli takýmto závažným rizikám a ktoré sa tieto opatrenia, ktoré, ktorým sa snažia tieto opatrenia zabrániť a dočasné opätovné zavedenie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach v šengenskom priestore bude úplne posledným opatrením, ku ktorému sa členský štát môže uchýliť. Treba spomenúť aj to, že keď členské štáty predlžia kontroly na vnútorných hraniciach e, na dlhšie obdobie ako 6 mesiacov, je tu povinnosť začleniť informácie o tom, ako počas prvých 6 mesiacoch vnútorné hraničné kontroly pomohli pri odstránení tohto rizika, tohto nebezpečenstva. Čiže oznamovacia povinnosť nie je len formalitou, ale malo by byť oznámené aj to, či sa splnili podmienky, ktoré opatrenie malo, ku ktorým malo prispieť. Ďalšie dôležité opatrenie spočíva v tom, že keď komisia a členské štáty predlžia dĺžku e, vnútorných kontrol na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov, podľa súčasných opatrení komisia môže k tomu vydať stanovisko a mala by vydať stanovisko ak pochybuje o tom, že sú prijaté pravidla nevyhnutné. Od chvíle, kedy členský štát sa rozhodne predlžiť obdobie za dĺžku 6 mesiacov, komisia by sa k tomuto mala vyjadriť. E, zatiaľ tieto stanoviska nie sú veľmi bežné. Posledné a možno jediné sa týkalo, keď Rakúsko a Nemecko na vnútorných hraničných kontrolách, ktoré opätovne zaviedli. mysleli si, že to ohrozuje bezpečnosť a ich azylový systém je pod veľkým tlakom. Tak toto odôvodnili. A komisia k tomu vydala stanovisko. Prečo? Samozrejme, čo sa týka členských štátov, odštartuje to proces konzultácie o tom, prečo sa opätovne zaviedli interné hraničné kontroly a to sa týka Európskeho parlamentu, bude to slúžiť ako základňa politickej diskusie a táto povinnosť pre komisiu vydať stanovisko automaticky odštartuje konzultácie s členskými štátmi EÚ a rozpravu s Európskym parlamentom. A potom je tu špecifický nový postup, ktorý sa rozbehne vtedy, ak ten, to isté závažné ohrozenie existuje naďalej dlhšie ako jeden rok. A tu máme veľmi striktné podmienky, aby toto mohlo začať platiť. Jedna z týchto podmienok je, že existujú protiopatrenia, ktoré sú možné uplatniť na danom území. Napríklad štát vyhlásil e, stav pohotovosti alebo núdze, alebo sa niečo deje také, čo porušuje národný e, zákon, keď sa vyhlási napríklad najvyššia úroveň ohrozenia teroristickým útokom prípadne keď sa takýto útok udeje, potom by sa tiež malo akceptovať, že interné kontroly na, vnútorné kontroly na hraniciach môže tento štát si zachovať, ak sú relevantné z hľadiska tohto teroristického útoku. Členský štát musí upovedomiť ostatné členské štáty a komisiu 6 týždňov vopred. Aj komisia môže aj k tomuto vydať stanovisko. Je to podobné ako postup podľa súčasného článku 29, keď členský štát, ktorý má posledné slovo na základe stanoviska komisie, rozhodne ďalej. Rada by sa takisto mala rozhodnúť, či bude odporúčať príslušnému členskému štátu alebo nie, predlžiť obdobie kontroly na vnútorných hraniciach šengenského priestoru. Vážený pán predseda, to je tá najdôležitejšia zmena, ktorú navrhuje komisia v súvislosti s bezpečnostnou klauzulou. Je tu aj odporúčanie, ktoré prijalo kolegium komisárov, ktoré interpretuje súčasné opatrenia v duchu zmien, ktoré boli navrhnuté e, s ohľadom na vnútorné kontroly. Ak členské štáty v súčasnosti upovedomia o tom, že zaviedli alebo predlžili obdobie hraničných kontrol na vnútorných hraniciach. Musia nadviazať kontakty so susediacimi štátmi, musia preukázať, že ide o spoluprácu s nimi a toto oznámenie, ak by prišlo dnes alebo zajtra, ešte by sa stále riedil, riadilo súčasnými pravidlami Schengenského kódexu. Ne, nehovorím žiadne tajomstvo, že sme nedávno dostali dve takéto oznámenia. Asi prišli do Európskeho parlamentu, pretože aj vy by ste mali dostávať takéto upovedomenia e, v tom istom čase, kedy e, ho dostane komisia. A komisia e, si preskúma takéto oznámenie a zváži následné kroky. Toľko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše informácie. Takže začneme e, pravodajcom, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem Európskej komisii za ich prezentáciu a ďakujem za jasný spôsob, akým spôsobom pán De Costa to prezentoval, ako vždy. Už včera som mal príležitosť komisárovi povedať, že január bude, keď prevítame návrh na pozmeňujúci návrh Schengenu. Tie najnovšie krízy vytvárajú určitý tlak a to vedie k zavádzaniu kontrol na interných e, hraniciach vo viacerých krajinách a na dlhšie obdobie. Takisto je zrejme, že musíme posilniť koordináciu medzi členskými štátmi posilniť demokratickú kontrolu a rámec, pokiaľ ide o posilnenie národnej bezpečnosti, pretože o toto ide. Musíme lepšie chrániť Schengen od nedostatkov, zatiaľ čo dodržiavame právo členských štátov v rámci kontroly hraníc. A takisto som sa dozvedel dnes, že Dánsko pravdepodobne jedna z krajín, na ktoré poukázal aj pán de Costa, bude pokračovať v kontrolách na interných hraniciach. Ako viete, Dánsko využíva už najdlhšie možné obdobie, napríklad pokiaľ ide o to, naj, no, naj, po to posledné predlženie, Dánsko zažilo veľký prílev azilantov, opakujem, vysokú vlnu azilantov, a 300 tisíc ľudí 300 tisíc ľudí bolo skontrolovaných na hraniciach medzi májom a júnom a za to isté obdobie 263 ľudí požiadalo o azyl na hraniciach. Chcel by som pripomenúť, že tento veľký tok azylantov, ešte raz zopakujem, tých 300 eh, tisíc ľudí, nehovoríme tu o 10 percentách, Nehovoríme tu o 5%, nehovoríme tu o 1%, hovoríme tu o 0,1%. Teraz dánsky prípad, ako keby bol celý o bezpečnosti. Aké prvky uh, e, vedli k tomu, že toto sa takýmto spôsobom zaviedlo. Tie čísla, ktoré som práve spomenul. Komisia za podpory tohto parlamentu a rady prezentovala cestovnú mapu, aby znovu nastavila šengenské kontroly. Jasne, niektoré členské štáty majú inú cestovnú mapu a obávam sa, že Dánsko môže byť prvou z tých ostatných, ktoré budú toto cestou sa uberať. Takže otázka je, čo urobí komisia o tomto, s týmto stavom vecí. Znovu nastolíme kontroly Schengenu, alebo to necháme navždy tak, ako to je. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu analýzu. Vynikajúce príklady. Prihlasili sa ešte ďalší poslanci. Pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že tie návrhy, ktoré máme na stole, prejdú tým normálnym procesom tu v parlamente. Spravodajca sa ustanoví, bude mať pozmeňujúce návrhy, hlasovať sa, bude to všetko, bude trvať čas. Ale aspoň podľa mojich informácií tá možnosť, napríklad pokiaľ ide o Francúzsko, pokiaľ ide o cezhraničné kontroly na základe súčasnej legislatívy, tak to skončí novembri 13 Zatiaľ čo Rakúsko, Nemecko, Švedsko a Norsko, tam tie možnosti skončia zhruba niekedy v oktobri, ak, sa správne, ak som správne informovaná. Takže ako to vnímame, ako my toto chceme riešiť? Sú tu návrhy, ktoré by umožnili týmto krajinám pokračovať? s cezhraničnými kontrolami a tieto návrhy vlastne umožnia zasa polročné predlžovania tej situácie. Ale toto čo skoro jednoducho na základe tejto legislatívy už nebude možné. A pokiaľ ide e, o ten balíček, členské štáty môžu používať rôzne dôvody, pokiaľ ide o obnovu cezhraničných kontrol. Na to poukázal aj pán Coelho pokiaľ ide o ten príklad Dánska. Ale ja si myslím, že komisia vlastne túto argumentáciu vlastne dáva zasa do rúk členským štátom. Zmente si tieto vaše dôvody a počítajme od nuly. Mám to takto chápať, pretože jednoducho pre mňa to je znepokojujúce. Toto neprinesie ten Schengen, ktorý my chceme, aby tak fungoval, ako funguje. Ďakujem pekne. Pán Korál, nech sa páči a potom pani Veržia. Pán Korau. Ďakujem pekne. Ako kolegovia už povedali, na návrhu tejto komisie niečo nie je správne. Ja mám dojem, že na to, aby sa to prepracovalo, budeme potrebovať ešte ďalšie dôkazy na to, ako členské štáty vlastne nie sú zaťažené rovnakým bremenom Takže častokrát to je vlastne na úkor základných princípov európskych, ako napríklad voľný pohyb v rámci šengenského priestoru. Častokrát je to aj tak, že solidarita vlastne existuje iba v slovách, ale nie je podporená konkrétnymi skutkami. Chcel by som pripomenúť, že 11. novembra pre niektoré členské štáty, patrí tam aj Nemecko, uplyne im rehota, pokiaľ ide o možnosť zavádzať takéto medzištátne kontroly. Napriek tomu sa im umožňuje tieto kontroly predlžovať aj ďalej, bez toho, že by tu bolo nejaké riziko sankcií. Takže možno by sme sa mali snažiť pomôcť tým štátom, ktoré sa snažia zachrániť šengenský priestor a možno počítať aj s nejakými sankciami tomu patrí napríklad e, časové obdobie, počas ktorého takéto kontroly boli alebo môžu byť zavedené, ak je tu skutočne hrozba bezpečnosti verejnej. A takisto aj kontroly členského štátu, ktorý takéto kontroly vlastne zavádza. Keď tá lehota vlastne úplne posledný krát, tak musí sa jasne povedať, že členské štáty nemôžu nejako osamotene e, si tieto kontroly prevádzkovať ďalej ja sa obávam, že vlastne už aj to predloženie tohto návrhu zo strany komisie, aby tieto členské štáty, že to členské štáty budú môcť využiť ako dôvod na to, aby sa vyhýbali nejakým sankciám a budú si ďalej tieto kontroly robiť aj ďalej. Takže sú tu viaceré argumenty, ktoré jednoducho nie sú podložené údajmi alebo štatistikami, ako napríklad tie hnutia, alebo teroristické hrozby, alebo tak ďalej. Aj aktuálna situácia alebo víziu nemôžu viesť k tomu, že by sme súčasný Schengen, aký sa snažili narušiť. Kvôli, na toto treba za každým preskúmavať ten šengenský kódex a robiť interné kontroly, treba takisto podporiť aj tie krajiny, kde vlastne utečenci alebo migranti prídu ako poprvýkrát. Aby tu neboli niektoré krajiny, ktoré vlastne budú krajinami útočiska pre týchto utečencov. Takže je dôležité, aby sa komisia postarala o to, aby táto agenda bola implementovaná a nie, aby sa umožňovalo, že niektoré krajiny Európy vlastne budú takýmto táborom utečeneckým pre celú Európu. Pani Veržia. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je mi ľúto. Časť prezentácie som zmeškala, pretože som bola inde. Chcela by som iba povedať, už som to povedala, pokiaľ ide o tie obavy, ktoré mám, pokiaľ ide napríklad o hranice medzi Francúzskom a Talianskom, a chcela by som pripomenúť, že vlastne Francúzsko sa neopiera rovnaké články, keď hovorí o obnove o kontrol na hraniciach. Hovorí o článku 25, ale nehovorí o 29, ale o 27. A ak som to správne pochopila, tie vysvetlenia interné zo strany komisie, tak vlastne je tu veľký manevrovací priestor, je tu ťažkosť, pokiaľ ide o kontrole zo strany komisie ale mám veľké obavy a hovorím to opakovane kvôli tomu, čo sa deje na hraniciach Francúzska, pretože Francúzsko vlastne evokuje terorizmus, na to by mohla robiť tieto kontroly, ale zároveň robí migračné kontroly a iba takéto migračné kontroly. A vzhľadom na tú solidaritu, eh, aby som podporila Taliansko, vidíme, že vo Francúzsku nedošlo k nejakému navýšeniu proporcionálne voči k tomu, čo sa udialo v celej Európe, do v Nemecku, pokiaľ ide o navýšenie počtu žiadostí o azyl. A pokiaľ ide o hranice Franc- medzi Francúzskom a Talianskom, tak tam sme mali 30 tisíc odmietnutí. 30 tisíc odmietnutí vstupu na teritorium Francúzska. My vieme, že medzi týmito 30 tisícmi samozrejme boli ľudia, ktorých odmietli viackrát, ale chcela by som povedať, že toto prezentuje pokiaľ ide o tieto hranice, napríklad keď sa pozrieme na to alpské obdobie medzi Talianskom a Francúzskom, to predstavuje 70 odmietnutia vstupu na územie Francúzska. To je 70 odmietnutí. A v rámci tohto času sme tu mali 600 až 800 žiadostí, ktoré boli predložené nie na hraniciach, ale v rámci departamentu v tomto, v tomto regióne. Takže vidíme, že aj tu sú určité nevyváženosti. A chcela by som povedať mojej kolegyni Sargentini, že Francúzsko vlastne už žiadalo o predlženie umožnenia kontroly na hraniciach. Nemám teraz konkrétny dájom. Žiadajú to do 30. apríla roku 2018, takže chcela by som vedieť, pretože mám iba takúto informáciu strany francúzských úradov, nemám konkrétnu žiadosť, že o čo sa opiera Francúzsko v tom zmysle, aby mohlo pokračovať v týchto kontrolách systematických. A opakujem ešte raz, predovšetkým si tieto kontroly, to chcem povedať, sa týkajú predovšetkým diskriminačnej povahy, pretože, a to je to, čo nás veľmi znepokojuje, ak som správne pochopila to, čo povedala komisia, a to vlastne sa má týkať aj tej mojej otázky, zdá sa, že sa snažíte pripravovať takýto balíček na to, aby tu neboli takéto dve možnosti, ale iba jedna možnosť žiadať obnovy takýchto kontrol na hranice, na to, aby sme sa vyhli tým sporom, ktoré sú medzi článkom 28 a 29. Je to tak? Ďakujem. Thank you very much. Before I go back to Mr. De Costa, uh, to Predtým, než pôjdeme ďalej, uh, nepôjdem, predtým, než pôjdeme ďalej, dáme slovo komisii, tak pani Sargentini spomenula otázku parlamentnej reakcie, že čo my robíme v rámci výboru LIBE. Takže myslím si, že požiadame komisiu, aby na to zareagovala, ale Pán koelio je predseda pracovnej skupiny v Libe ohľadne šengenskej bezpečnosti, takže mohli by sme ho požiadať o pár informácií, aby sme vlastne urobili taký prierezový, prierezové riešenie v parlamente, pokiaľ ide o tieto otázky, budeme mať aj koordinátora 23. Ale zostávame sa teda na chvíľočku pri tomto, aby sme to nezabudli a potom sa vrátime tomu potom, čo si vypočujeme reakciu komisie ohľadne tých bodov, ktoré sa spýtali poslanci. Sú to samozrejme otázky, ktoré sú veľmi pálčivé. Nech sa páči, ak by sme nás mohli požiadať reagovať, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som takisto chcel reagovať na tie jednotlivé body, ktoré tu odzneli. taká provokatívna otázka, ktorá tu zaznela zo strany pána Koelia, či komisia chce sa vrátiť k fungovaniu Schengenu alebo chce sa rozlučiť so Schengenom. Ja si myslím, zo všetkých tých dokumentov, politických vyhlásení a legislatívnych návrhov, ktoré sme predložili za posledné obdobie, vrátane tých, o ktorých vlastne hovoríme aj teraz, je úplne jasné, že komisia, samozrejme, má záujem na tom, aby sme sa vrátili k Schengenu, predložili sme všetky návrhy v tomto duchu. Teraz je už potrebná iba implementácia týchto dokumentov. S týmto cieľom sa to všetko robilo, ale zdá sa, že to doposiaľ ešte nebolo dostatočné, ale povedzme si to celkom jasne, komisia predseda Juncker to povedal takisto opakovane, Schengen je jedným z hlavných výdobytkov Európy, Európskej únie a nemali by sme o ňoho prísť, o výhody Schengenu prospech občanov. Takže na druhej strane sú tu samozrejme aj určité výzvy v rámci otázky bezpečnosti a tieto musíme zvážiť. Ale zároveň musíme celkom jasne povedať, že ak by to bolo skutočne a záviselo iba od komisie, tak by sme sa boli vrátili do e, Schengen už včera a nie zajtra. A po druhé, niekto povedal, že komisia dáva dôvody členským štátom na to, aby predlžovali e, tie kontroly a e, že vlastne dávame možnosti, z ktorých si môžu vybrať, aby tieto kontroly mohli predlžovať, tak ja by som chcel povedať, že komisia v žiadnom prípade takéto veci nerobí, ale čo my musíme brať do úvahy, je ukotvená právna doktrína ak chcete zaviesť opätovne, opakova, opätovne takéto kontroly, opakovane za sebou, tak za každým treba začínať vždy od znova pri tých žiadostiach o tieto kontroly. Ak napríklad tu máte o zavedenie interných kontrol hraničných vo vzťahu k takým problémom ako huliganizmus v kontexte celosvetového šampionátu vo futbale na dva mesiace, tak sa to dá urobiť, ale ak potom sa, keď sa zrušia tieto kontroly, mesiac potom zasa zavediete kontroly, pretože tu bol nejaký strašný teroristický útok, tak tieto dva mesiace jednoducho sa neberú do úvahy na to, aby sa vypočítalo to maximum 6 mesiacov. To bolo vždy takto a toto je vlastne aj tradičná interpretácia súčasných ustanovení, že a nikto ich nikdy nenapádal. Takže ďalšia vec je zasa, že členské štáty môžu byť kreatívne, pokiaľ ide o takéto dôvody. A to, pán predseda, je to, prečo ja dnes skutočne nie som v pozícii, aby som povedal, že akú reakciu komisia príjme, pokiaľ ide o tie nové notifikácie. My sme to dostali iba nedávno, musíme to analyzovať a sú tu takisto aj otázky, ktoré boli nastolené v poslednej dobe. Sú tu ďalšie formálnosti, ktoré budú musieť byť splnené zo strany členských štátov v rámci tohto oznámenia. Vy viete, že komisia trvá na tom, že napríklad to hodnotenie alebo výsledok tohto hodnotenia či nejaké alternatívne opatrenia by neboli dostatočné, ako napríklad policajné kontroly na území teritoria, aby sme nemuseli sa uberať hneď k tomu poslednému útočisku, to znamená k znovu zavedeniu týchto kontrol na hraniciach. Z týchto všetkých úhlov pohľadu sa snažíme tieto oznámenia preskúmať a potom uvidíme, ako kolegium sa rozhodne aké ďalšie kroky sa urobia a príjmu. Takže, pán predseda, myslím si, že v tejto fáze to je pravdepodobne všetko, čo môžem vo svetle tých komentov a kritických poznámok, ktoré sme tu počuli, povedať. A myslím si, že v najbližšej budúcnosti toto bude aj predmetom vysokopolitickej diskusie celá táto otázka. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dekojste, ďakujem pekne za vašu odpoveď a Ide skutočne o vysokopolitickú tému. Ďakujeme za vašu otvorenosť v rámci tejto reakcie. Čo to teda znamená pre nás? Znamená to to, že budeme musieť ísť v tom, čo navrhla aj pani Salgentini, že, kde sa teda momentálne nachádzame v rámci odpovede na tieto ťažké politické otázky, technické otázky Schengenu. Ja si myslím, že dnešná diskusia bola o tom, po vypočutí si komisie opätovne, je to, že budeme musieť naformulovať alebo obnoviť tú našu reakciu. To znamená, myslím si, že ešte v rámci toho času, ktorý nám zastáva, by sme mali urobiť nasledovne. Vypočuť si to, čo pán Kuejo navrhuje, aby parlament urobil, čo by ste navrhli v rámci smerovania budeme tu mať v oktobri stretnutie koordinátorov, ale nechcem nejako tlačiť na to, aby tu boli také diskusie, ktoré sa možno už odohrali v rámci pracovnej skupiny, takže by ste nás mohli informovať o tom, že čo si o tomto myslí pracovná skupina, ako by bolo treba postupovať. Takže prosím vás, informujte nás a potom naformulujeme reakciu, ale aspoň máme pripravenú tú opciu zavedenia víz. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi teda iba povedať, že ja tento návrh chápem, pretože poprvýkrát, keď tento problém bol nastolený, bol nastolený zo strany pani Veržia na zasadnutí tieňových spravodajcov. A máme taký rozdiel medzi národnými a európskymi predpismi, pokiaľ ide o definíciu núdzového stavu. A ja si myslím, že ten návrh zo strany Európskej komisie sa snaží riešiť práve tento rozdiel. Ale okrem toho teda máme určité obavy a sú tu dôvody pre tieto naše obavy, pretože my nechceme, aby sa multiplikovali, e, opakovali tie situácie, kde sme zažívali E, kontroly na medzištátnych hraniciach. My chceme, aby sme mali opäť Schengen. A čo teda robíme v rámci pracovnej skupiny? Organizujeme veľa stretnutí. Spolupracujeme na najvyššej úrovni aj s Európskou komisiou. Niektoré informácie boli zdieľané za zavretými dvermi. Ale máme si, myslím, že celkom dobrú predstavu o tom, čo sa deje a už teraz začíname pracovať na správe, o ktorej ste hovorili, ohľadom stavu Schengenu ktorá sa zakladá na práci našej skupiny. A chcem odsúhlasiť túto správu aby potom v pravú dobu prišla diskusia na plenárnej schôze v Štrasburgu. No a hovoríme na pracovnej skupine len o vnútorných hraniciach, teda budeme hovoriť na budúcej schôdzi, no a potom musíme naplánovať na december aj vypočutie o Schengene a pravdepodobne koordinátori, koordinátori by sa mali zamyslieť taktiež nad rozsahom tohto vypočutia. Naplánovali sme to na nejaké také vypočutie skôr interného charakteru, no ale keďže sa stalo pár ďalších vecí, prišli ďalšie udalosti, tak možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že by sme pozvali zástupcov národných parlamentov, robiť to trochu väčšie vypočutie, ale určite sa s koordinátormi na to musíme ešte zamyslieť, potom sa k tomu vyjadriť, ale máme tú správu z vlastnej iniciatívy, diskusiu v parlamente ohľadom stave Schengenu. Parlament vydá stanovisko ohľadom toho, čo sa deje v rámci šengenského prístoru, a toto je to, čo zatiaľ môžeme urobiť. Ďakujem, to je určite dosť nápomocné a ten nápad s vypočutím je v poriadku. 23. to prebereme na koordinátoroch a potom o tom budeme diskutovať ďalej. Možno by sme mohli potom poreferovať o výsledkoch tohto stretnutia, keďže toto je veľmi zaujímavá téma. Čo sa týka tých zastupcov národných parlamentov, to sa mi veľmi páči, lebo to sa týka aj členských štátov, samozrejme. Nede to len o nás, alebo len o komisiu, ale aj o radu, o realitu v členských štátoch. Takže je dobre mať takéto vypočutie, ale mali by sme byť opatrní, pokiaľ chceme teda diskusiu, tak aby sa to neobmedzilo na nejaký taký formálny prístup, ale skôr potrebujeme taký dynamickejší prístup. Musíme byť obozretní v našom prístupe, flexibilnejší, tak aby sme urobili niečo nové, aby sme mohli spôsobiť nejakú zmenu. Je to skutočne obrovské dôležitá téma. Takže poraďme sa o tom. Uvidíme taktiež, k akému záveru dospeme 23. Je tu aj dnes pár koordinátorov. A taktiež vy ako predseda pracovnej skupiny doma to máte čo hovoriť. Pokiaľ už nikto ďalší sa nechce vyjadriť, tak poďakujem E, zastupcovi komisie za jeho prítomnosť. Vážení kolegovia, ďakujem aj všetkým za vašu prítomnosť. Mali sme len jeden bod programu, takto vo štvrtok po obede. Ďakujem aj všetkým zamestnancom, ďakujem a prajem pekný zvyšok týždňa. See you next week. A uvidíme sa budúci.